je v dialogu s našimi partnermi všade vo svete, vrátane Eritreji. Tento dialog, ako aj verejne, e, teda v rámci dialogu, ako aj ináč verejne, poukazujeme na otázky aj v Eritreji, kde dochádza k porušovaniu ľudských práv. Vieme, že existujú aj určité gesta, kde E, sa hovorí, že niektorí väzni od roku 2001 boli držaní e, na samovezbe. A Európska únia práve poukazuje a na tieto otázky a vyjadruje svoje znepokojenie aj na medzinárodných fórach. A práve v tomto zmysle ešte vyzývame Eritreu, aby spolupracovala s zvláštnym vyslancom a spravodajcom OSN a aby umožnila prístup informáciám. Pokračujúca angažovanosť v otázkach e, Eritreji má význam. V prvom rade preto, lebo takáto zaangažovanosť vytvára priestor a možnosť e, dopracovať sa k nejakým zmenám prierezového charakteru a pokúsiť sa o to, aby daná krajina dodržiavala medzinárodné normy v otázkach ľudských práv. Po druhé, takáto angažovanosť nám uvažňuje aj naďalej podporovať e, zlepšovanie životných podmienok obyvateľstva. A nakoniec, angažovanosť e, prispieva ku zvyšovaniu mieru a stability v krajine aj v regióne. Určitý malý pokrok sa v nedávnej dobe dosiahol, napríklad v decembri 2014 vláda Eritrej oznámila, že predchádzajúce E, predchádzajúca vojenská služba, ktorá bola bez obmedzenia dĺžky, sa obmedzí na 18 mesiacov. A toto, ako vieme, práve bol veľký faktor, ktorý ovplyvňoval e, emigráciu z krajiny. Práve tá nutnosť povinnej vojenskej služby. Musíme e, chápať aj to, že obyvateľstvo sa nachádza v ťažkej situácii aj vzhľadom na problémy e, s dostupnosťou potravín, ekonomickými problémami a tak ďalej. Takže ako to obyvateľstvo rieši najlepším a najľahším spôsobom, ako to riešiť z hľadiska populácie, je odísť z krajiny. Predovšetkým sa to týka mladých a práve takíto obyvateľia krajiny sa stávajú ľahkou korisťou prevádzačov. Preto aj projekty EÚ, ktoré e, sú v rámci 53,7 milióna eur na obdobie 2008 až do súčasnosti. To sú práve programy, ktoré sa meriavajú na potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárstvo. Druhá oblasť je budovanie kapacít a prístup ku spravodlivosti v krajine, predovšetkým už cestou súdov na úrovni jednotlivých komunít. A v tomto smysle existujú aj projekty. Nie je o podporu rozpočtu. A okrem toho veľmi prísne monitorovanie zabezpečuje, že pomoc, ktorá prichádza z EÚ, ide priamo tam, kde je na ciele zacielená, teda do rúk obyvateľov. Pokiaľ ide o programovanie tejto tohto programu 11. Eh, rozvojového programu poukazuje, že táto pomoc bude zameraná na sociálny a ekonomický rozvoj, vrátanie rozvoja obnoviteľných energií a aby obyvateľstvo malo k dispozícii hmatateľné výsledky, napríklad zvýšenú zamestnanosť a zvýšenie možnosti kvalitnejšieho živobytia pre obyvateľov. Okrem toho tu existujú aj ďalšie aktivity, ktoré podporujeme u vlády Eritreji. Popri spolupráci EÚ toho rozvojového fondu EÚ alokuje aj iné tematicky zamerané prostriedky s cieľom budovať kapacity v súvislosti s, organiza- teda s organizáciami občianskej spoločnosti, formálnymi i neformálnymi tomto kontexte zatiaľ je umožnená, umožnené iba obmedzené zviditeľnenie, ale predsa len e, to posilňuje aspekt občianskej spoločnosti. Dovolte mi povedať niekoľko slov aj k migrácii. Eritrea je kľúčovou krajinou pôvodu. Tým, že sa zlepší kvalita života obyvateľov Eritreji, Samozrejme, rozvojová pomoc bude zameraná na riešenie tých kľúčových základných problémov aj naďalej. Ale máme dočinenie aj s chartumským procesom a v tomto zmysle otázky e, ľudských práv budú predmetom aj v súvislosti s tým, čo bolo podpísané v Ríme 28.11. minulého roku. Okrem toho sú tu aj regionálne projekty, ktoré lepšie Eritreu zakomponovávajú do celkového regiónu. Toto môže mať jednoznačne veľmi pozitívne výsledky aj na stabilizáciu regiónu. A vieme, aké sú tam napäté vzťahy aj voči Jemeniu. Ide o to, aby obyvateľstvo bolo menej zraniteľné aj z hľadiska možnej a potenciálnej radikalizácie v regióne. Veľmi rád si vypočujem vaše názory o zaangažovanosti EÚ v Eritreji. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán komisár ehm, Mimica. Teraz rečníci v mene politických skupín. Pán Štýr eh, za EPP eh, e 2 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, Eritrea je reálne jeden z najchudobnejších štátov sveta podľa indexu ľudského rozvoja. Je to krajina na mieste 177 zo 178 eh, hodnotených štátov. Eritrea má asi 6 miliónov obyvateľov, čiže nie veľa um, nie je to veľmi ľudnatná krajina, ale 30 žiadateľov o azyl pochádza práve z Eritreji a dôvod je to, že v krajine sa systematicky porušujú ľudské práva. Eritrea má diktatúru, ktorá je pri moci už príliš dlho a mnohí nazývajú Eritreu africkou Severnou Kóreou alebo najväčším väzením sveta. Kde je teda naša rozvojová politika. Ako ste povedali, pán komisár, e, v tomto rozvojom programe prioritou bol vidiecký rozvoj a takisto potravinová pomoc výživa. Nikto toto nespochybňuje, nikto nespochybňuje dôležitosť tejto pomoci pre e, obyvateľstvo Eritrei, ale my nemôžeme slúžiť týmto diktatúre. Ak obyvateľstvo túto pomoc e, dostane, tak je to dobré, ale okrem toho je potrebné budovať inkluzívne inštitúcie a v 11. rozvojovom programe musí byť zakotvená najmä e, problematika ľudských práv, ochrana ľudských práv. Ak chceme koordinovať e, zahraničnú politiku EÚ a bezpečnostnú politiku EÚ, tak musíme zaradiť e, túto tému do našej práce. Nemôžeme žiť v ilúzii. Rozvojová politika nemôže byť náhradou e, spoločnej e, bezpečnostnej a obranej politiky EÚ. Eritrea sa musí stať štátom, kde sa budú rešpektovať ľudské práva. Ďakujem, pán kolega Štýr. A teraz dve minúty, pani kolegyňa Valenciano, nech sa páči. Muchas gracias, Ďakujem za slovo, pán predseda. Fakt je, že Eritrea je zabudnutý štát na tener zabudnutom kontinente. A často vlastne ostáva mimo záberu našej pozornosti. A môžem povedať, pán komisár, že v záujme Eritrej sme urobili ozaj málo. Je to krajina, kde dochádza veľkej represii. Je tam krvavý diktátor, ktorý už 20 rokov si vo svojich rukách koncentruje moc. A je to čosi ako obrovské väzenie. To je Eritrea. Ale je dôležité, že nám leží na srdci a otázka ľudských práv v tejto krajine. A preto chcem na to poukázať, že ešte v Európe eh, je stále veľa obyvateľov, ktorí krajinu opúšťajú a hľadajú útočište niekde inde. Aj toto je obraz Eritrej, toto je pravda o tejto krajine. Je to malá krajina, má 6 miliónov obyvateľov, ale v Lani 300 tisíc obyvateľov tejto krajiny opustilo krajiny. Mnoho z týchto sú deti, maličké deti, e, vo veku 14 až 17 rokov často a vieme, že toto vedie k veľkým problémom pokiaľ ide o e, prevádzačstvo a na Sinaji dochádza do, dokonca až ku podmienkam, ktoré možno prirovnať mučeniu. Otázka, pán komisár, je taká, či túto pomoc by sme, či naozaj správne dávame do rúk občanom, alebo či tá pomoc prichádza do rúk diktátora. Ide o to, že doposiaľ z toho zrejme mal viac prospechu samotný diktátor, než bežní obyvatelia, keď hovoríme o tej našej pomoci. A chceme pomôcť občanom krajine. A tí sa stávajú obeťami exodu. A my by sme mali otvoriť náš priestor, aby tieto osoby mohli prísť medzi nás a naš, aby tu našli slušný život. Nie sme síce až takí bohatí, samozrejme, ale prerušená rečnička pánom predsedom. Ďakujem pani Valenciano. Teraz pán kolega Henkel, jedna minúta. Myslím, že všetko, čo tu bolo povedané, môžem podporiť, najmä to, čo práve povedala pani Valenciano. My sa tu opäť zaoberáme najmä so symptómami problému v Eritreji Máme tu dočinenia so skorumpovaným diktatorským režimom, ktorý nerešpektuje ľudí. Ja nástojím na tom, aby sme sa mohli ešte raz e, pozrieť na to, aké sankcie by sme mohli zaviesť proti tomuto štátu. Som presvedčený najmä o tom, že sa musíme angažovať tam, kde tieto utláčané osoby sú um, osobne zasiahnuté. Tie osoby, ktoré majú obmedzenia cestovania, osoby, ktorých majetok zmrazujeme v jednotlivých štátoch a osoby, ktoré posielajú svoje deti na európske a americké elitné školy. Toto sú skupiny osob, na ktoré sa musíme bližšie zamerať v tejto krajine. Ďakujem, pán Henkel. Teraz na dve minúty pani Becera Basteričea. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán komisár, Eritrea je krajina, o ktorej sa hovorí aj v zmluve s Kotonu. A tam sa práve hovorí o tom, že je nutné zachovávať a chrániť ľudské práva. A vieme, že táto krajina vlastne dosiahla nezávislosť v roku 1993. A očakávali by sme, že tam bude demokratický systém, ale žiaľ, nie je to tá situácia. Vláda dosť eh, násilným spôsobom vlastne robí nábor mužov, žien a detí do armády. A ne, je vlastne spochybniteľnou otázkou aj náboženská sloboda. Takže musíme si klásť otázky, ako správne pomôcť tejto krajine. Z tejto oblasti každý mesiac odchádza asi 5000 obyvateľov. Okrem toho na Sinaji mnoho z nich bolo unesených a často ide o deti do 15 rokov. A vieme, že mnohí sú aj v oblasti Lampedúzia na juhu Stredomoria ako utečenci. Hovorí sa o tom, že e, v rámci toho, tí, ako mučia tí únoscovia a obchodníci s ľuďmi, týchto ľudí proste e, chytia ich a potom zavolajú domov do krajiny, aby tí v krajine pôvodu počuli, ako týchto utečencov mučia. Naozaj sú to kruté podmienky. Áno, stovky z nich sa zachránili tým, že sa im podarilo dostať do Európy, ale Práve dnes popoludní pán generálny tajomník OSN Ban Ki-moon poukázal na riadenie a správu, aby toto bolo aj v záujme dodržiavania ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem, pani Besera. A teraz pani Veržia, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať všetkým politickým skupinám, ktoré akceptujú a, ktoré akceptovali, aby táto téma konečne sa dostala na agendu. Chartúnsky proces, ktorý začalo talianské predsedníctvo s bývalými kolóniami, chce oživiť e, dialog s Eritreou. 312 miliónov eur e, pomoci bolo zverejnených na stránke komisie, ale potom táto e, informácia zmizla a potom sa objavila iba 122 miliónov, to bolo neskôr znižené ešte na 52 miliónov. Čo sa medzi tým stalo? Eritrejčania to sú druhá najväčšia skupina, ktorá prichádza do Talianska. Tri migračné projekty sú teraz financované v Eritreji. Posilnenie kapacity eritrejskej vlády, aby mohli bojovať proti pašovaniu ľudí. Ale táto vláda, pán komisár, vyhlásila, že zodpovední za e, obchodovanie s ľuďmi sú západní novinári a bojovníci za ľudské práva. Takže ja sa pýtam, s kým chcete spolupracovať? S touto skorumpovanou vládou, ktorá je nedôveryhodná? Je tu riziko, že budete financovať novú vlnu útlaku v štáte, ktorá, ktorý e, väzní obrovské množstvo žurnalistov. Druhý projekt budovanie justičnej kapacity v Eritreji. Ale tam e, v tomto štáte nikdy neexistoval trestný kódex, nikdy nebola implementovaná ústava, s kým teda chcete spolupracovať. No a potom kampaň, informačná kampaň. Pre koho to chcete financovať a s kým? Ko- e, rečnička prerušená a teraz pani Sargentini 1,5 minúty. Dank u voorzitter voorzitter volgens mij hebben wij dit debat hier over eritrea vandaag eh, Pán predseda, táto eh, diskusia o Eritreji prebieha najmä že pán Mimica v marci v Addis hovoril s tlačou a tam spomenul zmluvu s Eritreou rozvojovú ktorá vyvolala veľký údiv a na základe toho si robíme prepojenie s migráciou z tejto krajiny. Chcem, aby komisár nám povedal niečo mm, presnejšie o týchto plánoch rozvojovej pomoci. Aj v minulosti Európsky rozvojový fond dával peniaze na Eritreu, ale mnohé peniaze neboli ani minuté, pretože bolo nemožné investovať v Eritreji do veľkých infraštruktúrnych projektov v štáte, kde vlastne pracovníci nepracujú dobrovoľne, ale využívajú sa napríklad zotročovaní vojaci, ktorí vykonávajú bránu povinnosť na práce, čiže tie peniaze neboli vlastne konkrétne minuté. A vy teraz uh, sa opäť snažíte sprístupniť, vyčleniť uh, finančné prostriedky, ale ja sa pýtam, pán komisár, myslíte, že za tých 5 rokov tie peniaze na Eritreu naozaj investujete? No a ešte jedna otázka. Uh, Teraz e, žijeme v období, kedy sa rozvojová spolupráca odôvodňuje tým, že chceme bojovať proti migrácii, ale to jednoducho nefunguje. Prečo neurobíme niečo, aby sme zvrhli ten diktatorský režim v Eritreji? Ďakujem, pani Sargentini. Teraz pani James, dve minúty. Ďakujem. Pred pár dňami kolega Nathan Ginn na plenárke v Štrasburgu povedal, že rozvojový svet potrebuje obchod a nie pomoc. Tento týždeň sme vypracovali prípadovú štúdiu, ktorá to dokazuje. Eritrea je štát, ktorý je v hroznom stave, čo sa týka slobody tlače a ľudských práv. V roku 2011 táto krajina odmietla vstup nezávislému reportérovi spravodajcovi OSN, lebo sa bála Tento týždeň Európska únia apelovala na prezidenta Eritreji, aby zväznených blogerov a novinárov prepustil. Je tu hrozná realita, že Európska únia trpí svojim vlastným pokritectvom a delúziami o tom, že sa bludmi, že sa toto jedného dňa samé zmení. Ak máme diktátora, dá sa pomáha takéto krajine? Veď tým len podporujeme migráciu do Európy. Rozhadzujeme peniaze bez toho, že by sme boli zodpovední, že by sme sa zodpovedali za to, čo sme urobili a potom sa aplikujú sankcie, ktoré sú zamerané napokon dopadnú na nevinných a nie na tých vinných. Správa o africkom hospodárskom výkone hovorí, že Eritrea má e, podiel 2,1%, čo je dvojnásobok toho, ako to bolo v roku 2013. Má však nikel, železo, meď a tieto zdroje, ktoré krajina by potrebovala speňažiť. A predať, tak um, musí sa pohnúť e, k Ľudia potrebujú istotu, potrebujú príležitosť na to, aby unikli chudobe. A zahraničná pomoc to nerieši. Môžeme ozaj veľmi e, pozorne nasmerovať túto pomoc a nie som ale presvedčená o tom, že sa uberáme celkom správnym smerom. Ďakujem. Ďakujem, pekne. Ďakujem pani kolegyňa James. Teraz na jednu minútu pán Borgesio, nech sa páči. Hovoríme o kritériách, ktoré sú prepojené s pomocou. Ale táto spolupráca politiky voči Afrike e, nie je správna, nazveme veci pravým menom. Toto, čo robíme v Afrike, nie je tým správnym príkladom. Dávame peniaze Eritreji, ale vieme, že tieto zdroje nezlepšia životné podmienky ľudí v Eritreji. Pravdepodobne skončia vo vreckách tzv. mimovládok, ktoré nie sú veľmi transparentné, čo sa týka administratívy. A veríme, že Všetky fondy EÚ musia podstúpiť audit a to isté sa týka projektov humanitárnej pomoci. Skutočne musíme všetko prekontrolovať a zabezpečiť, aby boli nastavené správne ciele a aby boli sledované procedurálne postupy. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že zaplatíme veci dvakrát, pretože masová migrácia, masové vysťahovalectvo potom vo veľkej... Rečník je prerušený. Ďakujeme, pán Borgeci. Ďakujem. A teraz e, na dve minúty pán Adaktusom, Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Dnes v parlamente hovoríme o rozvojovom pomoci pre Eritreu. Hovoríme tu o porušovaní ľudských práv eritrejským režimom. Je to jedno číslo. 5 tisíc v útorok 2. júna. To bude 5000 dní, odkedy Isaac, David Isaac bol uväznený a je vo väzení v Eritreji. Je to švédsky novinár, ktorý pracoval v Eritreji od roku 2001, je uväznený bez toho, že by prebehol proces, bez toho, že by mu bol umožnený kontakt s vonkajším svetom. Pán predsedajúci, to je jedno z najzávažnejších porušení ľudských práv v súvislosti so Švedskom a my by sme radi vyvinuli tlak na diktatorský režim v Eritreji. Británia a Kanada už urobili opatrenia, aby zabránili eritrejským ambasadám na v zahraničí napomáhať útokom na tých občanov Eritreji, ktorí žijú v zahraničí. Myslím si, že aj Európska únia by tu mohla pomôcť, pretože Určite treba stopnúť e, tok peňazí, ktorý končí u diktátorov v Eritreji. Takisto potrebujeme pomoc od OSN, od Bezpečnostnej rady. Apelujem teda na EÚ, aby sa urobilo to, čo je treba urobiť, aby tento nelegálny akt, kedy sa ľudia nútia, aby útočili na druhých, skončil, aby sa tieto praktiky skončili, čo sa týka rozvojovej pomoci, to je dnešná téma, prepojme rozvojovú pomoc s požiadavkami, zabezpečme, aby boli ľudské práva aj v praxi zabezpečované. 5000 dlhých dní, pripomínam, znenia Davida Isaaca a väzenia v Eritreji sú plné ďalších nevinných ľudí. Sú to väzni svedomia. Európska únia musí dupnúť a musí naozaj nastoliť oveľa prísnejšie sankcie. Ďakujem, pána Daktuson. A teraz na dve minúty kolega Kienge. Ďakujem pekne, pán predseda. Od začiatku 2015 viac než 10 tisíc utečencov z Eritreji prišlo na územie Talianska. A proste 10 tisíce ľudí uteká z tejto krajiny a dostávajú sa e, do rúk e, prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi. Ťažko sa o tejto téme vôbec hovorí. Je to za veľmi vážny problém. A vidíme, že všetci títo ľudia e, v zúboženom stave a v zúfalstve prichádzajú na brehy nášho územia. Eritrejci platia za možnosť uniknúť z krajiny vlastnou krvou. A preto humanitárna pomoc, ktorá sa poskytuje Eritreji v rámci toho prístupu, o ktorom sme tu už často v parlamente debatovali, proste musíme ho završiť tým, že už ukončíme to, že sme ticho. Musíme hovoriť aj o všetkých tabu. Aby sme proste nič nezakrývali a aby sme hovorili o demokratickom procese, ktorý musí prebehnúť v krajine. A musíme kontrolovať, čo sa vlastne deje v krajine a treba zabezpečiť, aby sa prostriedky, ktoré posielame do Eritrej, dostali naozaj k bežnému človeku, k ľuďom. Aby sa zabezpečilo aj to, aby humanitárni pracovníci mohli vykonávať svoju prácu v záujme eritrejskej populácie. Pán predseda, nemôžeme ignorovať dôsledky toho, čo Eritrea a Etiópia v regióne vykonávajú. Moria sa stávajú cintorínom a preto musíme hovoriť o týchto veciach a nemlčať. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa Kienge a teraz pán Ujazdovský, jedna minúta. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Európa má záväzky voči Eritreji. Je to krajina, ktorá je vo veľmi zlej situácii. Spoločnosť žije v diktatúre. Máme záväzky, pretože je to krajina, ktorá trpela. Je to má koloniálnu minulosť a práve pre túto koloniálnu minulosť máme záväzky. Slobodný svet neraz musel bojovať za tých, čo porušujú ľudské práva a podporovať ľud a v iných krajinách a to isté musíme urobiť aj v prípade tejto krajiny. Podporiť priamo ľud. Pomoc by mala byť pod kontrolou. Súhlasím s pani Sargentini, že treba prehodnotiť pomoc, ako sa poskytovala doteraz, aby sa nemrhalo európskymi peniazmi. Takže treba všetko skontrolovať. Treba vytrvať, aby sme dosiahli naše ciele. Ďakujeme, pán kolega Ujazdovský. Slovo má teraz na jednu minútu, minútu pani Spinelli. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vďaka Wikileaks je jasné, ako chce Únia zastaviť utečencov, ktorí unikajú, utekajú, budú použité sily, poriadkové sily, aj keď sa budú chcieť dostať na člny a aj keď prídu na pobrežie. Pokúšame sa zmierniť exodus, aj Eritrea sa snaží a správa o situácii s ľudskými právami za minulý rok povedala, že sa situácia v Eritrei zlepšuje, ale to nie je tak celkom pravda. Vážený pán komisár, predstavte si sám seba v koži týchto utečencov. Európska únia ich posiela do pasci buď na líbyskom pobreží, alebo do rúk prevádzačov alebo do rúk Isajaka Aferverkyho, prezidenta Eritreji. Ja neviem, ako sa cítia títo utečenci. Cítia sa, že sú e, uväznení v stenách, ktoré vyrobila Európska únia. Ďakujeme pani Spinelli na minútu pani Cebalos. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, môj švedský kolega hovoril o Davidovi Isakovi. Je to novinár zo Švedska, ktorý bol uväznený od roku 2001 v Eritreji. 5000 dní, to je takmer 13 rokov. Presne 13 rokov a vyše 40 dní. Podľa Amnesty International je to jediný občan EU, ktorý je v súčasnosti uväznený za svoje názory. Švedská vláda vyvíjala tlak aj takisto tichá diplomacia bola rozbehnutá, ale zatiaľ sa ničomu, žiadnym takýmto opatreniam nepodarilo uvoľniť Davida Isaaca a Isaac Afeverky, prezident, povedal, že nemá v úmysle zorganizovať súd ani ho prepustiť. Prečo teda pomoc vo Švedsku Nikto nepodporí pomoc, ktorá sa má posiela do Eritreji. Vy hovoríte, že Európskej únie tiež nemáme na to rozpočet, tak sa teda čudujem. EÚ, komisia, čo vlastne mienite robiť, zabezpečiť, ako zabezpečiť, aby občan EÚ sa dostal z väzenia v Eritreji. Ďakujeme, pani Sebajos. A na jednu minútu pán Epitedios. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán predseda, jedna z krajín Afriky, s ktorou sa EÚ pokúša posilniť svoje zväzky, je Eritrea. Ale Eritrea sústavne porušuje ľudské práva a prípad Eritreji je práve jednoznačne poukazuje na toho ducha, ktorý sa využíva v zahraničnej politike EÚ. Za... E, proste je tu otázka záujmov EÚ a preto, povedzme, nezvyšíme úroveň vzťahov s určitými krajinami, kde vlády nemajú demokratický charakter a porušujú výrazným spôsobom princípy demokracie. Čo je ale ešte horšie, je to, že EU e, hovorí aj o, povedzme, o krajinách, ako je e, Turecko, Albánsko a tak ďalej, že, že tieto sa stanú členmi EÚ perspektívne a neviem, do akej miery to posilní prestíž EÚ. Takže keď hovoríme o profile a prestíži EÚ, musíme dbať aj na tieto zásadné otázky. Slova kolega Frunžulika. Mikrofón poprosíme. Áno, Ďakujem za slovo, pán predseda. Rozvojová pomoc EÚ musí dôjsť do rúk tých, ktorým je naozaj určená. A preto delegácia EÚ musí veľmi prísne a pozorne monitorovať využívanie týchto prostriedkov a musí dbať aj na to, aby sa dodržiaval aj článok 8 dohovoru s Kotonou, aby e, sa všetky tie zásady, ktoré sa týkajú dodržiavania ľudských práv v krajine, naozaj uplatňovali. A je veľmi zvláštne, že komisia nemala ani umožnený prístup do, do krajiny. Takže e, aj napriek tomu sa tu hovorí o tom, pán komisár, že komisia strojnásobí pomoc tejto krajine. A Európska komisia, si myslím, mala Eh, na polovicu asi znížiť eh, túto pomoc, kým vlastne predstaviteľ OSN nevyhodnotí patričnú situáciu v krajine. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A slovo má Desmarka. Ďakujem za slovo. Ehm, no, pokiaľ hovoríme o azile, počet žiadateľov z Eritrej sa počet zdvojnásobil oproti situácii z predchádzajúceho roka. To je situácia doposiaľ v tomto roku. A mnohí prídu o život e, v stredozemnom mori. A tí, ktorí majú to šťastie, že sa dostanú e, na pevninu, naozaj majú veľké šťastie, ale môžeme povedať, že pokiaľ ide o túto krajinu, tak je na 181. E, priečke z celkového počtu 186 krajín, pokiaľ ide o životnú úroveň a dodržiavanie ľudských práv. Takže mali by sme sa pridržiavať svojich zásad, neustupovať z nich. Ďakujem. Ďakujem, pán Demesmaker. A teraz pani kolegyňa Hautala na jednu minútu. Uh, Vážený pán komisár, myslím, že je správne povedať, že izolácia nie je riešením, ale ako sa zaangažovať do spolupráci s režimom, do spolupráce s režimom, ktorý je jeden z najrepresívnejších na svete. Keď k tomu pridáme fakt, že sa zaoberáme krajinou, ktorá je medzi troma najizolovanejšími krajinami vo svete, možno ešte Severná Korea je rovnako izolovaná, Určite by Eritrea bola vysoko na zozname týchto krajín. Možno by sme mali si premyslieť nejaké inovatívne spôsoby rozvojovej spolupráce. Skúsim príklad. Príkladom Medzinárodná federácia postihnutých nedoslýchavosťou a hluchotou sa rozhodli nadviazať spoluprácu s podobnými organizáciami v Severnej Koreji. Toto by mohol byť taký príklad, ako by sa mohlo postupne otvárať pole na pomoc. A otvorená otázka, pán komisár, máme medzivládnu organizáciu, regionálnu spoluprácu. Je tu šanca na pomoc? Ďakujeme, pani Hautala. A teraz na jednu minútu kolega Stuger. Ďakujem za slovo. Holandskí občania každý mesiac sa snažia, aby e, úspešne zvládli otázky rozpočtu a nákladov, ktoré musia vynakladať. A vieme, že milióny eur sa e, poskytujú ako pomoc tým, ktorí riadia Eritreu a pritom vieme, že sú to skorumpovaní ľudia. Vieme, že tá krajina nedodržuje e, ľudské práva, sú tam problémy so slobodou tlače. Čiže ako to vysvetlíme holandskému občanovi? Ďakujem. Ďakujem, pán Štücher. Teraz pani Gomeš, jedna minúta. Chcem hovoriť o zadržiavaní Davida Izaka, ktorý je švédským občanom. Naozaj sú to závažné porušenia slobody prejavu a slobody náboženstva Eritreji žiadne nezávislé posúdenia situácie tu neexistujú, takisto strany sú zakázané, je tu nutená práca. Tisíc Eritrejcov utiekli, sú teraz utečencami a utečenecké tábory blízko Eritreji sú preplnené, e, žijú tam Eritrejčania ponižujúcim spôsobom. Európska komisia by chcela zlepšiť rozvojovú pomoc, zvýšiť ale myslím si, že to bude už vopred jasné zlyhanie, pretože ignorujeme hrozné represívne útoky proti Eritrejčanom, ktorí trpia vo vezeniach. Je naozaj ponižujúce vidieť, ako nemáme žiadnu strategickú víziu pre režim a Ferverkyho a nevieme pomôcť ani utečencom. Myslím, že aj tieto plány zlyhajú a myslím si, že treba sa dať do veci lepšie. Ďalším rečníkom je pán Panceri na jednu minútu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Myslím, že by nás nemalo prekvapovať, že Elitrea predstavuje protirečenia, ktoré e, objavujeme v rozvojovej pomoci EÚ. Chceme pomôcť krajine, aby sa zastavil ten exodus, aby sa riešili sociálne problémy. Ale zároveň to robíme v krajine, kde sa výrazne porušujú ľudské práva. Takže je to naozaj vážny problém. Keby sme neposkytli pomoc tým najzúboženejším, boli by na tom ešte horšie. A ak teda poskytujeme ale pomoc, ako zabezpečiť, že sa tie prostriedky dostanú presne k tým, ktorí ich tieto prostriedky potrebujú? Čiže ako postupovať? Musíme zabezpečiť, aby aj delegácia EÚ zohrávala významnú úlohu v tomto zmysle v Eritreji a musíme klásť veľký dôraz na dodržovanie ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegy, Tým e, končím e, zoznam rečníkov. Teraz pristúpime k postupu Catch the Eye. Mám o dve prihlášky viac, ako môžem pripustiť, takže e, nedám, e, v podstate dám slovo každému, ale týmto ukončujem zoznam rečníkov do Catch the Eye. Pani McGuinness e, začína, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Potrebujeme sa naozaj porozprávať o Eritreji a o všetkých tých krajinách, ktoré čelia korupcii, kde sú ľudia vo vezení, tak ako sme počuli od švedských kolegov. Jednoducho sa im nemôžeme otočiť chrbtom a sme tu chytení naozaj do pasce. Mm, na jednej strane ani na druhej strane nevidíme dobré riešenia. Pani Hautala tiež sa vyjadrila, že peniaze niekedy sa nedostanú do tých správnych rúk. Dnes sme si vypočuli prednášku od vedúcich predstaviteľov e, náboženských hnutí, e, ktorí hovorili o hnutí Boko Haram. Oni potrebujú tiež peniaze pre ľudí, ktorí nemajú žiadnu strechu nad hlavou, nemajú šaty, nemajú jedla, vodu. Musíme vyriešiť tieto problémy, pretože ak nie, neustále budú na naše dvere klopať utečenci a budú to také silné toky utečencov, s ktorými sa nebudeme vedieť vysporiadať. Preto sa treba vysporiadať s týmto problémom pri koreni a keď naše politiky zlyhajú, aj tak sa musíme ďalej pokúšať a zlepšovať životy tých, ktorých tak ťažko život skúša. Veľa šťastia s touto prácou. Ďakujeme pani kolegyňa Gines, pán kolega Caputo. Le tensioni in Eritrea riguardano molto da vicino anche l'Europa. Che... Podmienky v Eritreji majú dopad aj na EÚ a za posledných niekoľko týždňov sme mali dočinenia s ozaj veľmi naliehavou situáciou v súvislosti s utečencami. Je to nakoniec po Sýrii druhá krajina, odkiaľ najviac prichádzajú utečenci a týka sa to mnohých mužov, žien, mladých ľudí, detí. Naozaj je to veľmi náročná otázka a aj OSN hovorí o porušovaní ľudských práv v Eritreju. Podľa, v Eritreji. Podľa príslušnej správy zo strany OSN sa hovorí aj o tom, že údajne sa zneužíva aspekt ľudských práv na to, aby sa vlastne mohla realizovať nejaká kontrola nad občanmi, ale treba jednoznačne e, podmieniť e, rozvojovú pomoc tým, že môžeme aj do niečoho zasahovať. Ďakujeme. Slovo kolega Marias. Ďakujem za slovo. Eritrea je v Afrike úplne prvou krajinou na zozname, kde teda je najviac E, novinárov je vo vezení a po arabskej jari už vieme, že tam mali problém novinári dostať sa vôbec k internetu. A áno, dohoda z Kotonu je podpísaná aj Eritreou, ale Eritrea nedodržiava túto dohodu. E, obyvatelia sa nachádzajú v zúbožených podmienkách, vo veľkej biede a hľadajú cestu von z tejto situácie útekom z krajiny. Mali by sme práve tlačiť na to, aby v krajine prebehli reformy a aby sa aby v krajine vládli princípy právneho štátu. Vieme, že e, režim e, majú v rukách oligarchovia. Asi by sme mali prestať poskytovať túto pomoc Eritreji, ak okamžite nenastane ukončenie porušovania ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolega Marias. Kolegyne, kolegovia, Mali ste ešte pár sekúnd času. Ja som zaklopkal eh, kladivkom, pretože ste hovorili príliš rýchlo, nestihali vás tlmočiť. Teraz pán kolega Jakovčič, nech sa páči. Všetko je ako dobrú sporedio i rekao da Eritrea je sieverná. Ďakujem. Tí, ktorí hovoria, že Eritrea je severnou Koreou Afriky, eh, majú pravdu táto republika naozaj nerešpektuje ľudské práva. Všetci vieme veľmi dobre, čo sa deje v tomto africkom štáte a to si vyžaduje, aby sme zaviedli e, určitú vyváženú politiku voči tejto krajine. Domnievam sa, že to, čo predstavil komisár Mimica vo svojom príspevku, povedal, že táto rovnováha nemá za, ú, za cieľ dávať peniaze autoritárskemu režimu, ale financovať projekty, ktoré nejakým spôsobom pomôžu obyvateľstvu, aby si zlepšilo život a aby ľudia neodchádzali z krajiny. Ja teda chcem podporiť tento návrh komisie. Ďakujem. Ďakujem, pán Jakovčič. Teraz pani Petir, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Situácia v Eritreji je naozaj alarmujúca. Eritrea predbehla dokonca aj Severnú Koreu obmedzovaním slobody médií. Je to naozaj sloboda, eh, pardon, krajina, kde, neexistuje sloboda médií. Je to najväčšie väzenie žurnalistov na svete, ale okrem toho tam prenasledujú, prenasledujú aj veriacich, ktorí nie sú súčasťou štyroch vyznaní, ktoré uznáva krajina. A takisto vojenská služba tam nemá obmedzené trvanie a dochádza k nutenej práci a preto každý mesiac 4 tisíc Eritrejčanov odchádza z krajiny. Napríklad v roku 2013 utieklo celé fotbalové mužstvo. Nemôžeme hovoriť o žiadnom rozvoji, keď sú takto porušované ľudské práva. Eritrejčania radšej umierajú pri úteku z krajiny, ako keby ostali e, v krajine. Od januára 14 tisíc e, Eritrejčanov prišlo do Talianska na provizorných lodiach a Európska únia konečne musí začať riešiť tento problém. Ďakujem pani Petýr. Ďalší rečník. Pán Kelly, ja už nejaký čas hovorím o tom, že treba prehodnotiť rozvojovú pomoc, najmä do krajín, ktorá plinie, kde, ktoré sú autokratické, diktatorské. A myslím si, že táto krajina, Eritrea, má toho istého prezidenta, ako mala v roku 1991, nemá žiadnu ústavu, nemá nezávislé súdnictvo, neboli tam už dlho voľby a žiadna sloboda tlače. Myslím si, že táto krajina je úplne posledná v rebríčku e, porušovania ľudských práv. Prečo poskytovať rozvojovú pomoc takémuto režimu? Myslím si, že by sme radšej mali sa snažiť pomáhať utečencom, stavať pre nich útočište, dať im strechu nad hlavou, aby mali aspoň istú kvalitu života nie dávať peniaze Eritreji, kde rozvojová pomoc e, sa neuplatní. Dajme ich do krajiny, kde aspoň základné ľudské práva sú ako tak rešpektované. Ďakujem. Ďakujem, pán Kelly. A teraz na záver pán doktor Šva. Er- pán predsedajúci, pán komisár, Eritrea pre EÚ je naozaj dilemou, pretože na jednej strane je jasné, že porušovanie ľudských práv, obmedzovanie slobody médií, porušovanie demokratických práv vedie e, k tomu, že si kladieme otázku, či vôbec má rozvojová spolupráca s Eritreou zmysel. Ale na druhej strane sa zhodujeme v niečom, máme všetci veľký záujem na tom, aby ľudia, ktorí tam musia žiť v tých ťažkých podmienkách, dostali určitú pomoc, rozvojovú pomoc aby získali perspektívu, aby mali motiváciu ostať vo svojej krajine a aby neboli uh, lákaní prevádzačmi ľudí uh, na cestu k stredozemnému moru. Pán komisár, musíme nájsť nejakú rovnovážnu um, odpoveď. Nestačí iba zvýšiť rozpočet na rozvojovú pomoc. Pán Adaktuson uh, predložil konkrétne návrhy. Na druhej strane musíme zabezpečiť, aby ten eritrejský režim e, dostal na vedomie veľmi jasne, že Európska únia príjma proti nemu opatrenia aj na iných miestach. Ďakujem, pán Šváb. Končím postup Catch the Eye a na záver rozpravy dostane slovo pán komisár Mimica. Mikrofón poprosíme. Ctený, ctené poslankyne, ctení poslanci, súhlasím s tými, ktorí odsúdili diktátora, diktátorský režim a porušovania ľudských práv v Eritreji. Mali by sme mať na pamäti veľmi zložitý kontext, v ktorom tu pracujeme. Máme tu dve možnosti. Buď zastaviť všetky programy pomoci, alebo sa snažiť lepšie zacieliť, e, naprogramovať toky peniazy tak, aby prišli k tým, ktorí ich potrebujú. Musíme pracovať ďalej a podľa mňa je oveľa lepšie skúsiť ďalšie nástroje a pokračovať v pomoci Eritreji. Budeme naďalej sledovať úzko situáciu s ľudskými právami v Eritreji. Ja som si poznamenal všetky vaše návrhy, všetky vaše apely a keď budeme programovať národné indikatívne programy pre Eritreju v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu, vezmeme ich eh, na zreteľ aby sa dostali peniaze k ľuďom a nie k vláde a aby sme lepšie sa vysporiadali s koreňmi eh, migrácie vysťahovalectva. Takisto sme si všimli návrhy na lepšie využitie regionálnej spolupráce a možnosti spojiť európske sankcie a medzinárodné sankcie namierené voči režimu v Eritreji. Nikdy by sme nemali zabúdať, že náš základný cieľ je zlepšiť život obyvateľstva a prispieť k stabilizácii Eritreji týmto spôsobom. Ďakujem vám. Ďakujem, pán komisár Mimica. Týmto končím rozpravu. Teraz pristúpime k ďalšej téme vyjadrenie Rady a komisie ku kybernetickým útokom proti médiám. Nová úroveň hrozieb pre kybernetickú bezpečnosť. Pani Kalinina Lukaševica, pani ministerka, dos-